a páni, poprosím vás, aby ste sa usadili. Radi by sme pokračovali v zasadnutí nášho výboru. Už nerokujeme za zatvorenými dvermi, takže dovolte, aby som privítal všetkých, ktorí po krásnom lete plný síl prišli a teraz by sme radi pokračovali v našom rokovaní. Máme 75 minút, ktoré budeme venovať prioritám fínskeho predsedníctva rady. A dovolte povedať, že s veľkou radosťou môžem privítať pána ministra Hávisto. Pekka, vitaj v výbore pre zahraničné záležitosti. Ako pôjde po fínsky, hive, pejve. Dúfam, že som to povedal dosť hrozne po fínsky. Som veľmi rád, že ste prišli a ty s kolegov, ktorí sú novozvolení. Môžem povedať, že je dobrou tradíciou tohto výboru, že na začiatku predsedníctva ministri predstavia program predsedajúcej krajiny. Takže Fínsko sa ujalo predsedníctva e, v polovici v podstate celej zmeny vedenia inštitúcií EU. Tento výbor nie je výnimkou e, pán mm, eh, Pekka, takisto volíme spravodajcov na hlavné témy. Takže sú tu aj stáli zástupcovia Maria Desláky. Eh, pre EU. Takisto vás vítame srdečne medzi nami. Vážený pán minister, tento výbor je pripravený spolupracovať s vašim predsedníctvom eh, čo sa týka legislatívneho politického programu od viacočného finančného rámca až po všetky zásadné geopolitické výzvy. E, s pánom ministrom sme sa stretli nielen dnes na obed, ale aj minulý týždeň, štvrtok, piatok v Helsinkách. A sme presvedčení o tom, že fínske predsedníctvo dobre využije svoje poznatky a bude chrániť, ochraňovať zásadné hodnoty, bude presadzovať zmier pri riešení tých najzávažnejších problémov. Takže nech sa páči, máte slovo povedzme takých 15 minút a potom budeme mať výmenu názorov s kolegami a pán minister musí odísť o 3 čtvrte na 6, pretože ho čakajú ďalšie povinnosti. Takže nech sa páči. Peka, vítaj medzi nami. Ďakujem pekne, pán predseda David. A ďakujem predovšetkým aj za to, že si bol vo Fínsku počas gymnika. Viem, že niektorí poslanci takisto E, idú do Fínska, takže vítame, radi vás privítame všetkých v Helsinkách. Momentálne tam dobre počasie mimochodom. Doteraz bolo dobre, nemôžem však zaručiť, že v budúcnosti bude takisto dobre. Takže predovšetkým by som chcel poblahožovať vám všetkým. E, začínate dôležitú prácu ako europoslanci a dôležitú prácu e, vo výbore pre zahraničné záležitosti a samozrejme Fínsko chce úzko s vami spolupracovať a sme otvorení všetkým vašim názorom a radám počas nášho predsedníctva. A ja si myslím, že úloha ministra zahraničných vecí je v podstate novou. Bol som predtým v iných ministerských pozíciách, ale na jar sme mali voľby. Máme 5 stran, eh, koaličnú vládu piatich strán vo Fínsku a uh, Mm, ako mi zahraničných vecí som mal veľmi, veľmi nabité leto, Ukrajina, Toronto, Toronto, Venezuela, stretnutie v Peru, takisto som zastupovala Európsku úniu spolu e, s vysokou predstaviteľkou e, mierových rozhovorov v Chartume a takisto som bola aj v Sudáne, pred mnohými rokmi som bol mimoriadným spravodajcom pre Sudana Darfu, čiže som vychádzal z mojich prvších skúseností a som presvedčený o tom, že budem mať veľmi intenzívne a zaujímavých 5 rokov pred nami uh, v spolupráci s parlamentom. Čo sa týka priorit Fínska počas nášho predsedníctva, predovšetkým je to našim sloganom nášho predsedníctva. Udržateľná Európa, udržateľná budúcnosť. Udržateľnosť je samozrejme Našou hlavnou témou hovoríme o obehovom hospodárstve, ale hovoríme aj o udržateľnosti v zmysle socioekonomickom. A samozrejme nie je tajomstvom, že klíma stojí v centre všetkých našich aktivít. Keď bola vytvorená naša vláda vo Fínsku, klíma bolo jednou z prvých slov, ktoré zazneli v, v programovom vyhlásení vlády a e, aj mnohé vlády teraz vo svojich programových vyhláseniach uvádzajú klímu ako hlavnú tému svojho programu a samozrejme dúfame, že Európa splní svoje ciele do roku 2050 aj klimatickej neutrality. My máme národný cieľ vo Fínsku do roku 2035 a klimatické otázky sú určite témy, e, ktoré budeme musieť riešiť, lebo to od nás očakávajú naši voliči. Úzko spolupracujeme s výskou predstaviteľkou Viete, že v zahraničnej politike úloha predsedníctva je trošku iná. Mm, samozrejme, my podporujeme vysokú predstaviteľku EÚ a vieme, že má, vysoká predstaviteľka má silný mandát, potrebuje mať aj dobrý rozpočet, takže podporujeme posilnenie spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky Európskej únie. E, zamýšľame sa nad tým, ako môžeme posilniť bezpečnosť, takisto aj vo svetle toho, že sú tu mnohé členské krajiny, ktoré sú členmi NATO. Fínsko nie je členom NATO, ale e, Ide nám o posilnenie spolupráce EU-NATO a takisto zvažujeme, ako zakomponovať nové hrozby, hybridné hrozby. Vo Fínsku máme špičkové centrum pre hybridné hrozby a chceli by sme naše poznatky a naše skúsenosti využiť v tejto téme. A samozrejme, e, máme svetovú situáciu, medzinárodné e, obchodné vzťahy na základe pravidiel, celé je to také rozkývané a my obhajujeme medzinárodný rád na základe pravidel a samozrejme efektívny multilateralizmus. E, takisto, keď sa pozrieme na situáciu v Iráne alebo na dohodu s Mercosur, musíme si uvedomiť, že obchodná politika je súčasťou našej zahraničnej politiky takže obchodná politika by nemala byť vyňatá z iných cieľov zahraničnej politiky. Je to súčasťou. Jedna z vecí, ktorú Fínsko presadzuje vo svojom vlastnom vládnom programe, ale aj v programe pre predsedníctvo EÚ, to sú naše spoločné hodnoty, naše spoločné záujmy, ochrana našich občanov, ochrana Medzinárodného radu na základe pravidiel, ale aj také hodnoty ako ochrana ľudských práv, sloboda prejavu. Všetky tie spoločné hodnoty, ktoré podľa nás sú základom Európy a myslíme si, že naše princípy, že sa s nimi nedá obchodovať ani kšeftovať. Na zasadnutí gymných v Helsinkách pred niekoľkými dňami podstate na záver sme skončili s obedom spolu s obhajcami ľudských práv. Boli to ženy obhajky ľudských práv vo Fínsku a zastupcovia Amnesty International a ďalšie inštitúcie. A e, títo ľudia sa potom stretli aj s ministrami na záver gymných a hovorili nám o svojich skúsenostiach a o tom, čo by Európska únia mohla robiť viac pre obhajobu ľudských práv a proaktívnejší prístup. A keďže viem, že Európsky parlament je známy tým, že ob má veľmi ambicioznú politiku ochrany ľudských práv. Myslím si, že to je práve oblasť dobrej spolupráce medzi našou vládou a Európskym parlamentom. Oblasť, ktorú by sme mohli ešte zefektívniť. Potom samozrejme už som spomenul uh, lídrovskú úlohu v oblasti klímy, ale my vo sme presvedčení o tom, že Európska únia by mala ukázať aj na medzinárodnej scéne to smerovanie E, spojiť lídrov. Nejde iba o Fínsko, samozrejme požiadavky Parížskej dohody platia pre celý svet. E, po svete sú mnohé krajiny, ktoré ešte stále váhajú v otázke klímy a možno, že je v našej moci e, obhajovať a presadzovať, presvedčať ich o tom, prečo je potrebné riešiť otázky klímy a Európska únia by mala byť lídrom pri presadzovaní koncepcie nízkouhlíkového hospodárstva. My vo Fínsku Um, máme aj súkromné firmy a biznis komunita obsahu, presadzuje, obhajuje e, tieto témy. Súkromný sektor hovorí, že by sme mali spraviť viac v oblasti klímy, pretože Európa by mala byť lídrom pre všetky technologické inovácie a sú tu nové podnikateľské príležitosti, e, ktoré smerujú k udržateľnému hospodárstvu. Ale to dôležité, aj keď zvážujeme tieto veci z pohľadu ľudských práv, e, napríklad nedávne e, požiare lesov v e, amazonskom pralese. Diskutovalo sa o tom aj na zasadnutí gymných a mnohé európske vlády vyjadrili názor, že to je veľké obavy, to, čo sa deje e, v amazonskom pralese a že by sme mali byť aktivnejší ako Európa. Samozrejme, je to právo pôvodného obyvateľstva, ochrana e, zdravia a základných práv ľudí, ktorí žijú na tomto území. Takisto som hovoril s pani vysokou predstaviteľkou eh, Mogherini, aby sme mali silnú iniciatívu v tejto oblasti a vyjadrili naše obavy eh, pred pánom Guterresom, generálnym tajomníkom OSN a tu sme sa vyjadrili jednoznačne v tejto veci. A keď hovoríme o životnom prostredí, musím spomenúť aj eh, Arktídu. Arktída je jedna z tých tém, E, v ktorej aktívne Fínsko pôsobí. Bola to aj jedna z našich priorít počas nášho EU predsedníctva. Sú tu mnohé záujmy, ktoré sa stretávajú na týde. Samozrejme otázky bezpečnosti, otázky navigácie, v situácii meniacich sa klimatických podmienok, keď sa otvárajú nové trasy, je tu takisto záujem budovania nových telekomunikačných liniek a určite sú tu aj vojenské záujmy v tejto oblasti. A Európska únia by si mala lepšie uvedomiť e, a aktivnejšie pôsobiť v oblasti politiky pre Arktidu a budovať novú politiku takým spôsobom, aby Arktida sa nikdy nestala zdrojom konfliktov v tomto svete. Ďalšia téma potom, trošku iným smerom, čo sa týka nášho programu EU predsedníctva, tá smeruje do Afriky. Podľa nás africký Afrika je kontinent, ktorý by sme nemali e, z európskeho pohľadu nejak podceniť. Hovorím o hospodárskych možnostiach Afriky, o obyvateľstve, o trendoch obyvateľstva na africkom kontinente. To by sme mali naozaj sa s Afrikou viac angažovať hlbšie a diverzifikovanejšie ekonomicky, ekologicky, sociálne. E, tu je väčší priestor pre Európsku úniu a pre Africkú úniu a pre partnerstvo medzi nimi. Mali by sme spraviť viac. E, preto spolu máme tu dve silné inštitúcie, Európska únia, a Africká únia a mali by sme zdieľať, spoločne robiť veci. A e, mali by sme v podstate sa pozrieť Afrike z očí e, do očí a nepozerať sa na nich z hora, e, a mohli sa takisto mnohé naučiť z afrických skúseností. Sú to rovnocenní partnery. A takisto by som chcel ešte spomenúť mierovú dohodu Sudánu. Ako veľmi dôležité je pre nás, aby tento príbeh bol úspechom. E, teraz v Chatume ľudia, ktorí protestovali pol roka, boli v uliciach, e, v podstate je tu trojročná prechodná dohoda s armádou, ktorá bola predtým proti týmto protestantom a je tu taká nálada arabskej jary. Ľudia zvažujú možnosti, uvažujú, že možno toto im poskutne udržateľný spôsob k mieru, udržateľnú cestu k mieru. Potrebujú našu plnú podporu preto. A preto si myslím, že Sudan by mal alebo mohol byť príkladom e, mierového prechodu na demokraciu. S našou podporou. Pán predseda, možno na záver môjho vystúpenia by som uh, mohol prejsť na tému finančných nástrojov. Fínsko má taký prístup, že chceme podporovať spoločný nástroj uh, pre uh, susedskú rozvojovú a medzinárodnú spoluprácu NDICI, čo dá väčšiu príležitosť Európskej únie uh, angažovať sa v aktuálnej politike a riešiť tie veci, ktoré riešime, nezákonná migrácia, klimatické zmeny, udržateľný rozvoj, cieľ udržateľného rozvoja. Mali by sme mať flexibilnejší nástroj, ktorý by sa dal využiť na všetky tieto situácie. A potom ešte na záver by som chcel spomenúť ďalšiu tému, rozšírenie, rozširovanie únie. V Helsinkách sme mali skupinu šiestich zo Západného Balkánu, vrátane Kosova a diskutovali sme spolu. Podľa nás vo Fínsku rozširovanie EÚ je dôležitým nástrojom šírenia hodnôt a záujmov, ktoré máme, ktoré sú v spoločnom záujme v rámci Európskej únie. A Západný Balkán je dôležitý, keď my nebudeme aktívni, niekto iný tam bude aktívny. To neostane, neostane tam vákuum. A preto my ako fínske predsedníctvo by sme chceli začať e, rozhovory o rozširovaní EÚ s Severnou Macedóniou a Albánskom. Je to podľa nás veľmi dôležitý krok pre Európsku úniu. A soty sa zameriavame v našich diskusiách e, privla, privla na Brexit a riziko že prídeme od členských štátov, mali by sme zároveň mať na pamäti, že je tu skupina krajín, ktoré by chceli byť členmi Európskej únie. Pán predseda, to je asi všetko z mojej strany. Vidím už teraz, že sa nejakí hlásia do diskusie, takže rád zareagujem na ich otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister, za vašu prezentáciu. Máme tak 55 minút na výmenu názorov. Ja navrhujem, aby sme spravili prvé kolo zástupcov skupín a potom druhé kolo. Ak by som všetkým kolegom mal dať priestor, bol by to asi priveľa, pretože je vás príliš veľa, ktorí sa chcete vyjadriť. Skôr ako dostane slovo Michal Gala do, za EPP, dovolte vyjadriť dve krátke pripomienky. Pekka, ty si spomenul politiku pre Arktídu ako prioritu fínskeho predsedníctva chcem odporučiť správu o politike Arktidy, ktorú tento výbor prijal v roku 2017. Je to ďaleko siahla správa, veľmi podrobná správa, jedna z najpodrobnejších, ktorú Európsky parlament prijal. A tie veci, ktoré sme my riešili v 2017 roku, sú podľa mňa ešte stále relevantné o dva roky neskôr. A druhá vec, keďže my dvaja sme boli v Helsinkách na rade ministrov zahraničných vecí vo formáte Gimnich, Videli sme, zažili sme výmenu názorov medzi Ivicou Dačič a jej kosovským partnerom, pánom Kočoli, bola to živá výmena názorov a minimálne sa spolu bavili, čo je dôležité. Hovorili spolu a myslím si, že po voľbách v Kosove po 6. oktobri možno sa vytvorí príležitosť príjmeť obe strany, aby si zasadli za rokovací stôl. Všetko, čo by mohlo fínske predsedníctvo preto spraviť, by nám veľmi, veľmi pomohlo. To je všetko z mojej strany. Za, ako prvý dostal slovo Michal Galer na 3 minúty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Aj vo fínsky sa vím pozdraviť aj poďakovať, ale to je zhruba tak všetko, čo vieme. Takže ešte raz vďaka, želáme veľa šťastia fínskemu predsedníctvu a chcel by som sa poďakovať eh, aj za prehľad, ktorý ste nám poskytli. Ja by som eh, možno eh, spomenul niekoľko kamienkov mozaiky. Hovorili ste o viacerých aspektoch ľudských práv. Ja mám trošku dojem, že mnoho jednotlivých vlád členské členských štátov Európskej únie sa v otázke Hongkongu správajú veľmi zdržanlivo z, z oportunistických, zrejme najčastejšie ekonomických dôvodov a pritom zásady, eh, ktoré presazujeme a ktoré sú nám blízke, sú nespochybniteľné a nepochybne podporujeme aj to, čo sa dohodlo pred 50 rokmi a síce jedna krajina, dva systémy. A preto je podľa mňa na meste otázka, či by ste vy nemohli možno zdôrazniť tie základy našich princípov ako predsedníctvo. Mm, veď tak či tak ani jednotlivé vlády tomu nebudú môcť protirečiť, ak e, sa takto v tomto duchu v mene predsedníctva vyjadríte. Teda obráťme sa ako jedno ako jednotná únia na Čínu, či je ochotná dodržať tento princíp jednej krajiny dvoch systémov. Chcel by som okrem toho vysoko vyzvinúť to, čo ste spomenuli v kontexte spolupráce s Afrikou. Ja som sa tomu dlhodobo venoval. Myslím, že je na mieste podporovať Africkú úniu. Vidíme, že sa to zaujímavo vyvíja vzniká eh, zóna voľného obchodu v kontexte Afriky. Preto sa chcem opýtať, čo urobíme s dohodami o hospodárskej eh, spolupráci, o hospodárskom partnerstve, či sa postupne vlastne um, zrušia s tou výhľadkou, že Európska únia spolu s Africkou úniou vlastne dlhodobo sa budú usilovať e, o zónu voľného obchodu. Čo konkrétne sa v tomto smere plánuje ešte? Nemáme nejaké konkrétne um, plány, ale mali by sme sa zamýšľať nad ďalšími krokmi. V tejto súvislosti k Rusku ste sa nevyjadrili, aj keď Fínsko má dlhú hranicu s Ruskom. Teda môžem predpokladať, že fínske predsedníctvo bude naďalej zastávať postoj, ktorý máme ako únia spoločne, čo sa týka sankcií, že s nich chceme pokračovať a tiež sa chcem opýtať, či by sme mohli byť nápomocní v kontekste zákulisných rokovaní o prepustenie ukrajinských e, e, zadržovaných osôb, či už ide o námorníkov alebo politických väzňov. Máte nejaké priame dobré kontakty do Moskvy, možno by ste ich mohli využiť v tomto smere. To je zhruba všetko z mojej strany. Nepochybne kolegovia chcú ešte spomenúť ďalšie témy, ktoré by zaujímali aj mňa. Michal Gáler. pekne Michal Gáler, teraz za SAD Tonino Picula. Mr. Chairman, Mr. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán minister, vážená pani eh, veľvyslankyňa. Vítame vás v novozvolenom Európskom parlamente a ďakujeme za vaše úvodné vyjadrenie. Vonkajší rozmer eh, priorít fínskeho predsedníctva je zaujímavo rozdelený medzi kapitolu o klíme a kapitolu o bezpečnosti. A vie sa, že Fínsko vždy bolo veľmi aktívne v, na medzinárodnej sfére pri pr- predchádzaní a Eh, mediácii konfliktu A ja sa chcem spýtať, či Fínsko chce tento aspekt posilniť na európskej úrovni, teda mediáciu konfliktu na medzinárodnej úrovni. A potom je tu eh, ďalšia záležitosť súvisiaca s vonkajším rozmerom eh, fínskych priorít. Chcem sa spýtať na možnosť využitia hlasovania formou kvalifikovanej kvalifikovanej väčšiny na Rade pre zahraničné záležitosti kvôli tomu, aby sa zjednodušilo rozhodovanie tejto rady a aby sa sflexibilnil tento systém v nasledovnom fina- viacročnom finančnom rámci. Takže sa chcem spýtať, pán minister, či by ste nám k tomuto vedeli niečo povedať. A potom je tu, teda okrem iných vecí sa spomína vo fínskom programe myšlienka multilateralizmu. Vy ste ju spomínali v kontexte obchodných vzťahov, ale chcem sa spýtať, ako fínske predsedníctvo chce posilniť odolnosť multilateralizmu vo všeobecnosti. A záverom musím povedať, že veľmi súhlasím s vašim postojom, ktorý ste prezentovali na záver svojho vystúpenia, v tom zmysle, že Fínsko e, bude pokračovať v práci na dôveryhodnej e, perspektíve expanzie Európy do oblasti Západného Balkánu, čo je oblasť veľmi dôležitá pre Európsku úniu. A keďže toto je, dôleži- toto je veľká priorita aj pre Rumunsko a Chorvátsko, druhé dve krajiny vaš, vašej predsedníckej trojky. Otvorenie rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom považujeme za prioritu. Takže vám, ži, e, pán minister, želám e, veľa úspechov v nasledujúcich šiestich mesiacoch vášho pôsobenia v predsedníckej stoličke. Ďakujem veľmi pekne, tu Nino teraz za skupinu e R Petras Auslevičus. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, vítame vás v Európskom parlamente aj po fínsky som bývalý e, veľvyslanec vo Fínsku, takže e, si cením kontakty s e, predstaviteľmi fínskeho štátu. Ale aby som nadviazal na otázku, ktorú položil môj kolega predo mňou, Michal Galer, ohľadom kontaktov s ruskou stranou, Pán Putin navštívil e, nedávno Fínsko. Je to návšteva, ktorá neunikla našej pozornosti. Viete nám z tohto stretnutia poskytnúť nejaké dobré správy? Došlo k nejakej výmene názorov ohľadom Ukrajiny a jej tu napríklad výmena e, väzňov alebo akékoľvek uľahčenie alebo zmiernenie situácie na východnej Ukrajine a predpokl- očakávate nejakú iniciatívu z vašej strany v tejto záležitosti, aby sme sa priblížili k tomuto cieľa. Ďalej, e, teraz sa do svetla pozornosti dostala oblasť Amazónie, ale e, tradične takéto prírodné požiare, e, k týmto dochádza aj v oblasti Sibíru a ruské orgány bránia tomu, aby sa nejako zasahovalo v prípade týchto požiarov lesných požiarov, e, pretože podľa ruských orgánov je veľmi náročné ich už len odhalovať, e, takže jednoduchšie ich nechať e, dohrieť. A otázka je, či nechceme, tak, nechceme poskytnúť Rusku nejakú podporu, pomoc pri boji proti požiarom v oblasti Sibíry, pretože sú to naozaj obrovské plochy. Ďakujem veľmi pekne, Petras za, green, g, za zelených e, kolega Otasun. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Vítame vás na tomto výbore pre zahraničné záležitosti a želáme vám tiež už dopredu všetko najlepšie o vašom fínskom predsedníctve. Hovorili ste o niekoľkých záležitostiach, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Klíma, diplomácia e, a my očakávame, že predsedníctvo v týchto svojich prioritách urobí veľa práce, ale moja prvá otázka sa týka práve klímy. Ja viem, že to je jedna z vašich priorít a chcel by som si vypočuť od vás, ako predpokladáte, že naplníte ciele tej klimatickej diplomacie, to znamená, v akých oblastiach plánujete konať. Bolo by možno dobre, keby ste rozvinuli túto E, otázkou. A potom je tu e, naliehavá záležitosť, ktorú musíme riešiť Irán. E, neviem, či zvažujete, alebo teda či bola potvrdená misia do Hormuzského prielivu. Chcem tiež počuť váš súkromný názor na to, ako sa to odrazí v otázke ochrany GCPO. Neviem, či e, nám viete povedať e, niečo viac. A e, potom jedna konkrétna otázka týkajúca sa ľudských práv. Vy počas svojej kariéry ste veľkým zástancom ľudských práv a na európskej úrovni sa presadzuje pomaly myšlienka sankcií na báze ľudských práv, podobne ako má Kanada, čo zastrešuje o nich obmudsmana. Ja sa chcem spýtať, či ste ochotní túto záležitosť nastoliť aj počas vášho predsedníctva. Ďakujem. Ernest za skupinu IT, pán Mariani. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister. Pre všetkým vám prajem veľa šťastia, veľa šťastia e, v Fínsku počas predsedníctva. My vieme, že boj proti klimatickým zmenám je vašou prioritou. Samozrejme, môžeme vás iba podporovať v tejto veci, ale priorita nemá vyvolávať ďalšie problémy. Ja chcel by som spomenúť čtyri z nich. Pre všetkým je to problém nezákonných migrantov. Fínske predsedníctvo neskrýva svoju ochotu presadzovať to, čo je transfer kompetencií v oblasti azylu, čo by dramaticky stiažilo situáciu, ktorá už veľmi napätá, e, pretože no, explicitne ste sa vyjadrili za európske právo na azyl. Prvá otázka, môžete mi potvrdiť toto? toto? Druhá otázka, e, politika e, obrany, chcete posilniť spoluprácu NATO-EU, predovšetkým čo sa týka vojenskej mobility a boja proti hybridným a, IT hrozbám. Pán minister, e, sú tu projekty e, e, obrany EÚ nezávislé. Nevzmiešávame sa do úlohy NATO? a nepúšťame sa do novej studenej vojny. Tretia vec, ktorá nás trápi, čo sa týka rozširovania EÚ. Ďakujem veľmi jednoznačne, ste sa vyjadli. Fínske predsedníctvo neskrýva to, že chce ukončiť rokovania o pristúpenia um, e, Severného Macedónska, um, Albánska. Otázka Turecka. Turecko je zásadným partnerom EÚ. Plánujete pokračovať alebo chcete zastaviť rokovania s Tureckom? A posledná otázka. Fínske predsedníctvo, citujem, je dôležité, aby EÚ pokračovalo v vedení koherentnej politiky voči Rusku aj v oblasti sankcií. Je to postavenie, ktoré má e, zakázať e, všetky e, styky s Ruskom. To vyvolajú nás obavy, pretože pán Macron hovoril o zmene postoja k Rusku. Ako vy vnímate tieto veci? Cez akú optiku sa na ne vypozeráte? Ďakujem. Za EKR teraz pán Rausen. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem váženému, váženému ministrovi za jeho úvodné slova. Zároveň mu týmto chcem poželať veľa šťastia v nasledujúcich šiestich mesiacoch jeho predsedníctva. V vašom programe E, čítam, že kladete veľký dôraz na transatlantickú spoluprácu, čo je podľa nás veľmi správne. Z hľadiska našej bezpečnosti je jednoducho spolupráca na pôde NATO e, veľmi dôležitá. V programe si tiež čítam, že chcete dosiahnuť väčšiu jednotu v oblasti zahraničnej politiky, okrem iného tým, že využijete e, systém hlasovania kvalifikovanou väčšinou, čiže menšou väčšinou. Tu, sa, tu si dovolím nesúhlasiť, pretože takýmto spôsobom dosahovať jednotu, tak to je jednota trocha nanútená, že? Pretože e, najväčšie štáty členskej únie budú týmto pádom rozhodovať o zahraničnom smerovaní Európskej únie a to veľmi ani nechceme. A preto sa chcem spýtať, v akých oblastiach podľa vás e, v oblasti zahraničných e, záležitostí by sa malo, alebo teda by sme mali dosiahnuť viac, že tým, že budeme hlasovať kvalifikovanou väčšinou. Každopádne by som chcela, aby ste sa venovali aj otázke e, Blízkeho východu a tu ma zaujíma, ako chce predsedníctvo naložiť s Izraelom, respektíve akú politiku chcete zaujať voči Izraelu. Chcete, teda myslíte si, že by sme mali stáť e, pri štáte, ako je Izrael, ktorému hrozia všetci susedia Hizbala, Irán a e, ďalšie skupiny, ktoré ho hrozujú. A e, ďalej je tu otázka ľudských práv. Veľmi dôležité ľudské právo, ktoré je tu ohrozované, je sloboda vierovýznania. V 73 krajinách, pardon, v 37 krajinách sveta sú kresťania veľmi vážne perzekvovaní a ja sa chcem spýtať, či ste ako predseda pripravení aj túto záležitosť, aj vlastne v tejto záležitosti e, konať prioritne, teda bojovať proti porušovaniu práva na slobodu vierovýznania. Ďakujem veľmi pekne, pán Rajosen. Teraz za GUNGL, pani Manueva. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem pán minister, ďakujem za to, že ste prišli na, nás, na náš výbor. Želám vám aj ja všetko najlepšie vo vašom predsedníctve a cením si vaše slova o e, vážnosti klimatickej krízy, najmä v arktickej oblasti. A tu si myslíme, že je potrebné, aby bol vytvorený e, akčný plán e, aj voči napríklad oblastiam ako je Afrika. Ale chceli by sme, chceli by sme sa spýtať, na otázku transatlantických zmluv. Ja sa chcem spýtať, či si myslíte, že je momentálne politická klíma v USA, e, ktorá pomáha alebo napomáha e, uzatvoreniu alebo dohadovaniu nových e, zmluv, pretože tu dochádza k aj k názorovým rozdielom samotnej Európskej únie na to, ako naložiť s vystúpením Spojeného kráľovstva v prípade, že nedôjde k dohode. Čiže ako plánujete riešiť situáciu z hľadiska transatlantickej spolupráce v tomto novom prostredí. A potom 27. Mm, augusta sme mm, pozorovali, ako pán Macron e, pred e, veľvyslancami e, vyhlásil, že Rusko páchalo strategickú chybu, alebo teda mm, vykonalo strategickú chybu. A ja sa chcem spýtať, aké, aké budú vaše vzťahy s Ruskom a čo urobiť s, so siedmými e, základňami USA napríklad v Polsku z tohto hľadiska a ako sa postaviť k tejto otázka. Ďalej sa chcem spýtať, či sa domnievate, že um, mandát nového vysokého predstaviteľa pre uh, vonkajšiu činnosť je dostatočný na to, aby boli na novo nastavené vzťahy tak s USA, ako aj Ruskom alebo Čínou. Ďakujem veľmi pekne. Záverom prvého kola rečníkov dostane slovo znova pán Ďordeši. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj e, pánovi Havistovi za jeho vystúpenie a ja mu želám všetko najlepšie v predsedníctve. Sú tu dve záležitosti, ktorých by som sa chcel dotknúť. Jedna záležitosť sa týka odvolávky v, v programe predsedníctva na právny štát e, a jeho hodnoty. Ak hovoríme o hodnotách, tak ako konzervatívneho poslanca má veľmi e, znepokojuje, že napríklad nedostávajú dostatočnú váhu a vážnosť kresťanské hodnoty a v tejto snemovni je ešte viac znepokojujúce pre mňa, keď hovoríme o e, právnom štáte a hodnotách, že tým nemyslíme hodnoty, ktoré definujeme ako spoločné hodnoty a že toto nezdôrazňujeme dostatočne. A ako si možno uvedomujete, E, máme tu veľký problém s otázkou právneho štátu alebo fungovania právneho štátu v niektorých členských štátoch e, Európskej únie a e, a z hľadiska rozširovania sa pýtam, ako možno vynútiť eh, alebo vynúcovať tieto, tieto kľúčové hodnoty, ak staré členské štáty alebo existujúce členské štáty eh, tieto hodnoty dostatočne nepresadzujú. Čiže ako chcete za fínske predsedníctvo docieliť, aby eh, členské štáty rešpektovali tieto základné hodnoty. Čo ďalej chcete urobiť proti korupcii a ako chcete zabezpečiť, že v prípade schválenia sankcií proti členským štátom tie sankcie nebudú pôsobiť proti občanom, ale proti vládam členských štátov. Druhá Téma sa týka konkurencieschopnosti a sociálnej inklúzie, čo je jedna z priorit fínskeho predsedníctva. A tu e, ja v uplynulých rokoch pozorujem to, že e, politické a e, že, že Európsku úniu aj politiku charakterizujú čoraz viac rozdiely a spoločný trh eh, neprináša rovnaké výhody vo všetkých členských štátoch. Vidíme obrovský rozdiel napríklad v raste nezamestnanosti mladých a odlivu mozgov z periférie do centra Európskej únie, masová migrácia medzi, medzi členskými štátmi. A my to, čo sme očakávali, eh, že bude jednotným trhom, tak eh, ja neviem, či to je prostredníctvom systému kohézie, alebo či to náhodou nespada do pôsobnosti komisára zodpovedného za kohéziu, ale ak, ako e, tieto nedostatky integrácie vyrovnať, aké sú nástroje, ktorými toto chceme riešiť, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem. Takže pán minister, to bolo prvé kole na vás e, koľko, alebo ako dlho budete odpovedať. Máme tu mnoho, mnoho ďalších žiadostí o e, slovo. Sú tu dokonca aj e, rečníci z vašej krajiny, dokonca vašej politickej skupiny, takže vám dávam priestor na prvé kolo odpovedí. Ďakujem veľmi pekne. Budem sa snažiť hovoriť stručne, ospravedlňujem sa, ak sa mi to nepodarí, teda už dopredu sa ospravedlňujem ak neodpoviem všetkým. Úplne do hĺbky. Pán Galer, e, ďakujem za vašu dokonalú finčinu, ktorou ste ma pozdravili. Vy ste spomenuli otázku Hongkongu. Ja viem, že zajtra e, na BSC sa o tomto bude hovoriť. E, budú tam prítomní zástupcovia z Pekingu, Hongkongu aj veľvyslanci. Európskej únie a e, bude sa tam práve pretraktovať otázka e, našich e, obáv a mm, snaha dosiahnuť dohodu mm, medzi všetkými stranami. Minimálne to je na našom programe, ale počkajme si na zajtrajšie závery ESC o Rusku k Rúsku by som chcel povedať, a to je otázka viacerých kolegyň a kolegov, aké fínske stanovisko a čo sa možno zmenilo, ak vôbec niečo e, v našom postoji. Ja som bol v Toronte na e, stretnutí o Ukrajine, o reforme Ukrajiny, kde prezident Zelensky prvýkrát e, prehovoril pred medzinárodným spoločenstvom a musím povedať, že, na, že, že že na to, že prehovoril prvýkrát, tak hovoril o inkluzívnosti alebo zapojenia krajiny o ekonomickom balíčku pre Donbass a východnú Ukrajinu, hovorilo o humanitárnom balíčku a videli sme, že um, vlastne následne prebehli na Ukrajine parlamentné voľby a um, um, Volodymyr Zelenský má teraz plnú podporu parlamentu, takže je možno očakávať, že sa medzi Moskvou a e, Kievom rozvinie e, lepší dialog, aj keď samozrejme je potrebné prihľadnúť na e, Minské dohody. Tam sme definovali jasne, ktoré pozitívne kroky musia v tomto dialogu prebehnúť, teda výmena väzňov a stiahnutie vojsk. A toto všetci jednoducho vieme, ktoré sú to kroky, ale podľa môjho názoru vďaka tomuto všetkému je možné dosiahnuť pozitívny, um, pozitívny posun vo vzťahu s Ruskom. Pri, v prípade k Rímu žiaľ nemáme nastavený takto program a, ako v prípade Ukrajiny vo forme Minskej dohody, ale pre východnú krajinu, ale e, nevidím momentálne nejaké východisko z tejto dilemy Myslím, že Minské dohody treba v tomto prípade podporiť. Toto je prvá vec, na ktorej musíme pracovať, ale veľmi dôležité, aby sme podporili dialog medzi Ukrajinou a Ruskom o tejto téme. Pán e, Pisula sa pýta na fínsku úlohu pri mediácii, e, pri konfliktoch a mierových, rôznych mierových iniciatívach. Áno, je to jedna z našich priorít a máme pocit, že európska úloha môže v tomto zohrávať aktívnejšiu Európska únia môže zohrávať aktívnejšiu úlohu a je to súčasť našej, našej proaktívnej zahraničnej politiky a pýtali sa na to viacerí. Takže áno, my podporujeme otázku, rozhodovania formou kvalifikovanej väčšiny a zahraničná politika si to zasluje prečo? Preto, lebo doteraz e, sa mnohokrát stalo, že Európska únia mlčala, lebo sme nedosiahli dohodu, či už v otázke ľudských práv, alebo o naozaj veľmi relevantných medzinárodných záležitostiach, kde sedíme na zadnej lavici sveta, pretože jednoducho <laughs> sa nevieme dohodnúť. A e, naši veľvyslanci, e, veľvyslanci Európskej únie, E, sa nás pýtajú a hovoria nám, toto musíte vyriešiť v centrále e, a my im odpovedáme, bohužiaľ niečo si musíte vymyslieť lokálne. Takže preto ako Fínsko určite podporujeme rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou v otázke zahraničnej politiky, či už ide o témy e, ľudských práv alebo mnohých iných záležitostí, ktoré sa momentálne nedarí riešiť. Viacročný finančný rámec, nechcem zachádzať do podrobností, lebo momentálne sme uprostred rokovaní o viacročnom finančnom rámci. E, podporujeme spoločné portfólio pre všetky záležitosti zahraničnej politiky v rámci nových finančných štruktúr. Také je naše stanovisko, taká je naša pozícia v rokovaniach. E, perspektíva rozširovania e, Európskej únie na západný Balkán. Dotkli sme sa toho. Z vašich vystúpení som vycítil, že parlament, alebo aspoň tento výbor je naklonený otázke rozširovania EÚ na Západný Balkán. A otázka, ktorá tu bola, myslím, položená, je, alebo znela tak, že ako môžeme s vážnou tvárou hovoriť e, žiadateľom o členstvo o hodnotách a o ľudských právach, keď to sami v Európskej únii neplníme? To je otázka. A to je práve jeden dôvod, prečo by sme mali e, veľmi e, vážne hovoriť o našich spoločných hodnotách a o ľudských právach vnútri Európskej únie, lebo je naozaj ťažké presvedčiť niekoho, aby zastával určité, alebo vyznával určité hodnoty, ak my sami ich nerešpektujeme. Um, teraz k tomu, čo povedal pán Petras Artuisus, ktorý ehm, sa vyjadril k lesným požiarom v Rusku. Samozrejme, nehorí len v Brazílii, ale aj e, v Bolívii, v Angole, teda v Strednej Afrike a samozrejme aj v Rusku. O tom máte, v tom máte pravdu. A minimálne, minimálne Fínsko na svojich bilaterálnych stretnutiach o, týchto, o tejto záležitosti hovorilo. Nejde len o ekologickú otázku, ale aj o otázku nebezpečných odpadov. A my hovoríme aj o záležitosti čierneho uhlia v arktickej oblasti. E, tu je problém spôsobený tým, že sa topí ľad, ľadový príkroč o mnoho rýchlejšie a emisie Takže toto je otázka e, emisí, ktoré tam budú narastať a ktoré budú škodlivé. Teraz e, k ďalším veciam. My sme sa stretli s pánom Guterezom a očakávame v septembri klimatický summit a budeme sa snažiť presviečať všetkých, aby e, sa zaviazali e, splniť určité reálne hodnoty a za Fínsko sa e, zúčastní pán Saulini z najvyššej úrovne aj ostatné krajiny, alebo niektoré ďalšie krajiny tam budú mať svojich najvyšších predstaviteľov. My E, máme určité ciele pre Európsku úniu, ktorým sa, sme sa zaviazali v roku 2015, ale a my by sme sa snažili, my sme sa chceli my by, my by sme chceli presvedčiť ako fínske predsedníctvo tie krajiny, ktoré ešte váhajú, aby boli rozhodnejšie a napríklad bol som v katoviciach v Polsku a bol som veľmi pozitívne prekvapený tým, že mesto Katovice podniká veľmi um, významné kroky na to, aby sa zbavilo závislosti na uhlie. To uholná oblasť, čiže je to oblasť, ktorá závisela eh, do veľkej miery v minulosti od eh, ťažby uhlia, takže toto, je, toto sú oblasti, ktoré si zaslúhujú podporu. Ďalej ste sa pýtali na Irán a hormuzský eh, prieliv. My vo Fínsku sme mali príležitosť sa stretnúť s iránskym zahraničným ministrom Zarifom, ktorý navštívil Fínsko a severské krajiny predtým, než išiel potom do Biaricu v Švajčiarsku, ale v princípe Irán bol proti akýmkoľvek vojenským operáciám v Hormuzskom prielive a ja som povedal, no dobre, ale ak to bezpečnostné riziko zmizne, tak tam nebude musieť byť žiadna vojenská prítomnosť. Čiže eh, ak sa zabezpečí, že nebude, že nebude dochádzať k eh, zajímaniu plavidiel, ako nedávno sa stalo, čo bolo veľmi, čo bolo veľmi nešťastné, E, potom sú tu útoky, neznám, útoky neznámych osôb, no pokiaľ samozrejme každý bude garantovať, že už žiadne e, útoky nebudú a v takom prípade tá bezpečnostná situácia sa vyjasní, ale treba si povedať jasne, musíme podporiť e, slobodu plavby na moriach. Zároveň samozrejme treba nájsť nejaké riešenie, ako podporiť Irán, aby zostal členom GCPOE, aby sa nepohrával s myšlienkou obohacovania e, jadrového materiálu a Iránci by asi nemali viniť Európu, pretože my sme urobili to, čo sme mali. My sa snažíme, my si plníme svoje e, záväzky. Myslím, že doposiaľ e, máme za sebou úspechy a mali by sme sa týchto úspechov držať aj naďalej. Snažiť sa v pokračovaní. Pán Mariany sa pýtal tiež na utečencov, na azylový systém v Európe a podobne. Chcel by som len doplniť ešte jeden prvok, ktorý s tým súvisí. Bez toho, aby som spomínala Stredozemné hore, ke, more, keď som sa zúčastnil konferencie v Peru, bol som dosť šokovaný, že venezuelskí utečenci sú druhá či tretia najväčšia skupina, ktorá prichádza do Európy. V súčasnosti susedné krajiny, Kolumbia majú 1,5 milióna, Peru takmer milión. Teda tak sa hovorilo o tom, že neustále sa to spomína Sýria, ale uvedomujeme si, čo sa deje v Latinskej Amerike. To len dokazuje, ako úzko je prepojený svet. Všetky porušovanie ľudských práv vlastne na úzko súvisia. Aj situácia v Venezuele sa na všetkých týka. Ďalej Turecko Ja som Turecko nespomenul, pretože nás e, dosť e, e, naplňa sklamanie v súvislosti s aktuálnym dením v Turecku a v súvislosti so postojom Turecka k EÚ. Snažíme sa o zachovanie dialogu. Ja som sa stretol s tureckým ministrom zahraničných vecí. Diskutovali sme veľmi plodne. Ešte stále existujú rôzne formy spolupráce, ale je škoda, ak Turecko sa ešte ďalej bude vzdialovať od našich európskych hodnôt. Ďalej kvalifikovaná väčšina, to už e, som spomenul. A ešte posledná poznámka. Otázka e, sociálnej inklúzie, taktiež schopnosti. Na to sa pýtal pán Dionďoši. Áno, máte pravdu, týka sa to nezamestnanosti mladých, ide o masu migrácie v rámci únie, keď ľudia hľadajú lepší život. A tiež, e, ak budeme prijímať správne rozhodnutie, čo sa týka životného prostredia, niekedy to znamená zvyšovanie daní z e, palív, mali by sme taktiež presadzovať kompenzačné mechanizmy a pre tých najzraniteľnejších, najchudobnejších v našej spoločnosti, tak aby naša e, politika v oblasti životného prostredia bola udržateľná. Možno nemáme zatiaľ všetky odpovede, ktoré sú potrebné z hľadiska sociálnej inklúzie, ale je treba uznať, že tento kontinent sa musíme snažiť držať pokope a musíme každému ponúknuť dôstojný život. Ďakujeme, pán minister. Ste pripravení na ďalšie kolo? Dobre. Mnohí kolegovia sa hlásia o slova, pokúsim sa zo všetkých síl. Obmedzíme to na dve minúty. Skúsime to takto, pán Kubelius za EPP. Ďakujem. Ďakujem aj za to, čo robíte. Mám dve otázky. Sú podobné tým, ktoré tu už zazneli, ale predsa len pokúsim sa ich trošku rozvinúť. Spomenuli ste jasne, prečo rozširovanie o Západný Balkán je dôležité. Ak nebudeme totiž aktívni my, bude aktívny niekto iný. To je veľmi jasné. My z našej skúsenosti vieme, ako sme sa vďaka severským krajinám aj vďaka podpore Fínska stali súčasťou Európskej únie. Teraz spomínate z časti aj situáciu na Ukrajine, na konferencii v Toronte ste sa stretli s novým prezidentom, teraz máme novú vládu, veľmi dynamickú vládu podľa všetkého, je tam mnoho kvalitných ľudí, jasných zástancov integrácie do Európskej únie, prozápadne orientovaných ľudí. Teda ja sa chcem opýtať, ako to vnímate, čo môže fínske predsedníctvo urobiť preto, aby sa veci posunuli, aby sme vyslali nejaké signály tejto novo zvolenej ukrajinskej vláde, ukrajinskému ľudu, že stojíme za nimi, majú pocit, že integrácia je veľmi ďaleko v budúcnosti, ale nejaké jasné signály by uvítali v tomto smere ďalej, čo sa týka ľudských práv a vychádzajú z vašich znalostí Ruska. Veľmi pozorne sledujeme e, stretnutia vášho prezidenta s prezidentom Putinom. Zároveň vidíme, čo sa deje v Moskve. ľudia v Moskve, ľudia v Rusku nemajú právo e, uplatniť si základné nároky, kandidovať protestujú. Čo si myslíte, čo by Únia mohla urobiť? najvyššie, čo by fínske predstavstvo mohli urobiť niečo najvyššie, aby podporilo týchto ľudí, ktorí žiadajú eh, úplne jednoducho, aby sa mohli chopiť svojich základných nárokov. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz Sven Mixer, ďakujem. To je váš niekdejší kolega, bývalý minister zahraničia. Eh, ďakujem, ja by som rád nadviazal na slova svojho kolegu Tenina Piculu, čo sa týka multilateralizmu. Sme svedkami rozpadu multilaterálneho poriadku. To sa zrejme najjasnejšie prejavuje v oblasti obchodu, ale tiež sa to prejavuje v iných politických oblastiach. Čo sa týka prevencie konfliktu, riešenie konfliktov až k otázkam klímy, Európa isté, že má veľký záujem na tom, aby sa multilateralizmus zachoval, respektíve rozširoval, ale to by si vyžadovalo veľmi kohez, kohezné jednotné vystupovanie krajiny Európskej únie. Vidíme však, eh, že sa deje niečo iné. Členské štáty konajú jednotlivo, samostatne na medzinárodných fórach, eh, čo sa týka rozhodovania aj v rámci OSN eh, v zásadných otázkach, čo sa týka Blízkeho východu, ďalej migrácie, vidíme, že sa nechováme celkom jednotne v hlasovaní. Dokonca to vidíme aj v Rade pre ľudské práva. Aj tu e, je zablokovaná situácia, čo sa týka odsúhlasenia spoločného postupu a to z dôvodu bilaterálnej otázky, ktorú má jedna členská krajina s um, inou treťou krajinou. E, teda máte pocit, že kvalifikovaná väčšina by mohla a teda otázka, ktorá súvisí so zmenou e, spôsobu hlasovania, aby e, mohla túto situáciu nejakým spôsobom napraviť, vyriešiť, aby Únia hovorila jednotnejším hlasom aj na medzinárodnej úrovni? Ďakujem. Ďakujeme Sven. Ďalej za zelených. Pani Fankramon. Ďakujem, pán minister. Ja by som rada nadviazala na to, čo sa pýtal pán Comenius v súvislosti s Ukrajinou a s Ruskom. Myslím, že na Ukrajine sa veci vyvíjajú veľmi slubne. Zaujímalo by ma, aké nové iniciatívy, nielen čo sa týka občianskej spoločnosti, ale aj iných skupín eh, na Ukrajine. Možno, eh, čo by bolo vhodné zo strany Únie, ale aj zo strany Fínska, aby sme podporili tento reformný proces, reformnú agendu novej vlády na Ukrajine. Vy ste spomenuli Minskú dohodu a tiež ste spomenuli možno novú podobu dialogu medzi Ruskom a Ukrajinou. Keď sa pozrieme pozrieme situáciu, vidíme, že e, neexistuje žiaden dialog, nie je tam vôľa e, kompromis. E, keď sa stretol ukrajinský prezident e, s e, Putinom. E, Putin nebol ochotný absolútne nejaké svetové kroky voči Ukrajine vykonať. Ďalej ruská vláda a taktiež jej kroky, čo sa týka vnímania rozhodnutia Kremľa, je to veľmi komplikované. Čo sa týka ďalej e, zásahu do volebného procesu, e, vy veľmi dobre poznáte e, provokačné vojenské manévre Ruska v regióne Baltského mora. Viete, ako provokatívne sa dokáže Rusko správať. Myslím, že nestačí len orientovať sa na ďalšie fázy dialogu. E, okrem toho veľmi znepakuje situácia v Sýrii, zatvárame predtým oči, e, sme úplne v pasci, sme bezmocní. Bola by som rada, keby sme začali aspoň novú iniciatívu, aby sme prejavili podporu civilnému obyvateľstvu v Sýrii a tiež, aby sme aj sírskej opozícii prejavili podporu a podali pomocnú ruku. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. Ďalej opäť za EPP Sandra Kalnete. Ďakujem. Srdečne vás vítam, pán minister. Tešíme sa na spoluprácu s finským predsedníctvom. Niektoré otázky ste nespomenuli, ale domnievam sa, že sú dôležité pre Európu, aj pre Fínsko, aj pre všetky krajiny v regióne Pobaltia. Konkrétne mám na mysli východné partnerstvo, nespomenuli ste ho. Ukrajina je súčasťou tohto partnerstva, ale sú v tom aj iné krajiny, Moldavsko, Gruzínsko. Tie sú na ceste presedovania reformného procesu, aby sa situácia v ich krajine zmenila. Veľmi ma potešilo, že v rámci Gimnichu sa diskutovalo aj o hybridných hrozbách a do istej miery sa prijala dohoda medzi ministrami v tejto veci, že sa zhodli. Mohli by ste nám povedať niečo viac o tomto, prosím? A ďalej, jedna z tém, ktorých nie sú veľmi zhodné názory v rámci únie, je to však zásadná otázka pre krajiny v Pobaltí Nord Stream 2 A ďalej Západný Balkán. Som veľmi rada, že ste spomenuli to, že je dôležité začať rokovania s dvoma z týchto krajín. Bola som v Zelenikách v roku 2003, keď sme im prislúbili európsku budúcnosť a ešte stále sú len v predsieni a ešte stručník k hodnotám. Čína a Rusko toto sú dve významné krajiny a v oboch týchto krajinách sú občanské nepokoje. Aké signály vy ako zástupca predsedníctva sa chystáte vyslať na adresu Číny vo veci Hongkongu a tiež na adresu Ruska vo veci naplňania občanských a politických práv ich občanov. Ďakujeme pekne, Sandra. Ďalej za SAD. Pán Čimulčevič. Ďakujem pekne. S veľkým záujmom som si vypočul vaše vyjadrenie, eh, ktoré sa týkalo Arktídy. Spomenuli ste bezpečnosť, komunikáciu, ale sú tu iné eh, relevantné témy, napríklad prírodné zdroje, suroviny. Ako vnímate otázku rovnakého prístupu k týmto eh, surovinám ako aj k surovinám, ktoré sú na širom mori. A síce, eh, že je to eh, verejne prístupné blaho, ktoré patrí všetkým. Myslím, že sme teraz v posledných fázach, keď ešte je možné niečo s tým urobiť. Inak si niekoľko krajín rozdeli všetky tieto prírodné zdroje medzi sebou a ostatní obídu na prázdno. Ďakujem. Ďakujeme pekne ešte dáme priestor niekoľkým. Pekka. Ďalej nasleduje niekto, koho poznáte si veľmi dobre, Heidi Hautala. Ďakujem, pán predseda. Srdečne vítam v našom výbore pána ministra. Myslím, že bolo mi pozoruhodné, že ste dali priestor v rámci gymnichu obhajkyňam ľudských práv Niektorí sa už dlho zamýšľame nad novými mechanizmami, ako prejaviť podporu týmto ľuďom, ktorí často musia utekať na ako zo svojej krajiny. Nejde o utečencov, nejde o žiadateľov o azyl. Ehm, vedeli by ste si predstaviť, že by sa vytvoril nejaký posilnený mechanizmus na presídlenie obhajcov ľudských práv krátkodobo do členských štátov Európskej únie? A druhá vec, Chcela by som vysloviť veľké potešenie v súvislosti s vašim e, vyhlásením na adresu obchodu. Spomenuli ste, že obchodná politika je súčasťou zahraničnej politiky. Myslím, že je všetkým e, nám jasné, po tom, čo sme videli e, udalosti z tohto leta v Južnej Amerike, že to tak naozaj je, ale myslím, že teda naozaj sa veci posúvajú, menia. Čo konkrétne podľa vás by sa dalo urobiť preto, aby obchod bol zosúladený s našimi záväzkami, čo sa týka odrateľného rozvoja. Ďakujem. Ďakujeme. Heidi Hautala. Teraz za SAD. Pani Santos, ďakujem. Ďakujem. Chcela by som oceniť eh, vyjadrenia pána ministra. I think you, you will need Ak dovolíte, prejdem do portugalčiny. Pán minister, hovorili ste o prioritách fínskeho predsedníctva a mnoho z toho plne podporujem. Teší ma aj to, ako dobre sa vám podarilo spomenúť niektoré témy, najmä aj ťažkosti Európskej únie zaujať niektorým otázkam konkrétny postoj, čo sa týka zahraničných otázok. Možno e, sme trošku premeškali niektoré príležitosti e, neboli sme schopní e, dostatočne rýchlo konať v niektorých prípadoch. A teda sme premeškali príležitosť dopracovať sa ako kvalifikovanej väčšine a prijať rýchle rozhodnutia v zahraničnej politike. Ďalej, životné prostredie a ľudské práva, to sú tiež dôležité témy. Spomenuli ste taktiež eh, región Amazonie. Nede tu však len o požiare, amazonských pralesov, ide aj o otázky ľudských práv, ktoré s tým súvisia, ide tiež o otázky právneho štátu, aj to s tým súvisí, taktiež ide o práva pôvodného obyvateľstva, ktoré sa musia dodržiavať, ide o ich právo na využívanie a pôdy a taktiež e, ide o e, dodržiavanie práva na život e, tohto pôvodného obyvateľstva. Mnohí z týchto ľudí totiž prichádzajú o život v regióne Amazónie mnohí ekologickí aktivisti eh, už prišli o život. Máme eh, čoraz eh, jasnejšie dôkazy o tom, že mnohí ekologickí aktivisti prišli o život, okrem iného aj v Brazílii. V rámci tohto diania spomenuli ste, že obchod je dôležitý pre zahraničnú politiku, preto sa chcem opýtať konkrétne, pán minister, ako by sa rokovania s Mercosurom dali v tomto smere posunúť a tiež ako by sa dali aj otázky ľudských práv vložiť do tohto kontextu aj vo vzťahu eh, k Brazílii, eh, kde sa tak rázne postupuje proti ekologickým aktivistom. Prosím o stručnosť. Máme ešte štyroch rečníkov. Pani Arena, pán Kasta, pán Frik a pán Staturi. Teraz teda dostáva slovo pani Strik. Um, Ďakujem, pán minister. Ďakujem aj za prehľad priorít Fínske predsedníctvo sa snaží o partnerstvo s Afrikou na základe vzájomnej úcty a vzájomných záujmov. My to podporujeme v plnej miere, ale Európska únia sa orientuje viac na svoje záujmy, čo sa týka migrácie vo vzťahoch s africkými krajinami a taktiež iné politické oblasti sa využívajú ako stimuly, buď pozitívne alebo negatívne slova zmysla tejto spolupráci. Uh, ako to vnímate vy, pán minister? Ako to ovplyvňuje rovnosť partnerov? A okrem toho to vyvoláva pochybnosti e, v kontekste spolupráce v oblasti migrácie, čo sa týka základných práv utečencov, ktorí sú zaseknutí v tranzitných krajinách vzhľadom na takúto formu spolupráce a nemôžu e, získať právo na ochranu alebo nemôže byť im udelený azyl. Ako podľa vás eh, by sa dalo využiť predsedníctvo na to, aby sa presadzovalo o mnoho viac dodržovanie ľudských práv a rovnosti? A tiež myslíte si, že by bolo na mieste presadiť eh, dopadové štúdie v kontexte ľudských práv, eh, čo sa týka formálnej či neformálnej spolupráce s tretimi krajinami a tiež ako by sa presadilo lepšie monitorovanie dopadov tejto spolupráce na ľudské práva. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pani Arena. Ďakujem. Chcela by som sa vedriť k dvom veciam. Poprvé, e, to ste už spomenuli, a tá druhá vec, o nej ste ešte nehovorili. Je pravda, že keď hovorím o zahraničnej politike, je to veľmi široká téma, nie je ľahké všetko pokryť. Čo sa týka e, vzťahov medzi EÚ a Afrikou, ja súhlasím s vami v tom, že musíme presadzovať e, politiku, teda vo vzťahu k Afriku, tak, aby sme boli na rovnakej úrovni. 24 krajín, ktoré sú na chvoste, teda tie najmenej rozvinuté krajiny, čo sa týka ľudského rozvoja, to sú africké krajiny, 24 krajín, teda tých najmenej rozvinutých sú africké krajiny a v tých 50 najposlednejších to sú len africké krajiny, teda tam sa neprekročuje index ľudského rozvoja, teda je veľmi ťažké prekonať tieto výzvy, keď ste v takýchto um, nepomerných mierach rozvoja, čo sa týka prístupu k zdrojom. Uh, tu sú uh, okrem toho ďalej problémy s súvislosti s bezpečnosťou, ľudskými právami. Je Fínsko v rámci svojho predsedníctva ochotné venovať sa napríklad aj otázke zodpovednosti firiem, keď sa dostanú k prístupu k surovinám, ako by sa mohla viac presunúť zodpovednosť na eh, plecia týchto firiem. Ďalej, keď hovoríme o bezpečnosti, um, ľudské práva, uh, to by malo byť úzko prepojené s bezpečnosťou ďalej mobilita, uh, osôb, eh, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Afrike. Teda mohli by ste sa k tomuto vyjadriť ďalej. Ďalšia vec, to ste nespomenuli, a to sa týka Blízkeho východu. Eh, otázka vzťahu medzi Izraelom a Palestínou aké stanovisko má Európa k týmto vzťahom. V súčasnosti eh, je to veľmi zložitá situácia. Európa vždy presadzovala riešenie dvoch štátov. V súčasnosti táto otázka dvoch štátov eh, je skomplikovaná postojom izraelskej vlády, ale aj Trumpovej vlády. Teda aký postoj sa Európa chystá zaujať, aby sa presadilo toto riešenie dvoch štátov? Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pani Sat Pardon, pán Saturi. Merci. Euh, d'abord, merci, monsieur. Ďakujem, ďakujem pekne, pán minister, za vaše vystúpenie. A chceme poblahoželať fínskemu predsedníctvu a poprejem veľa úspechov, tak ako viacerí kolegovia zelených povedali, my máme spoločné ciele, ako čo sa týka klimatickej diploma, diplomácie. Ja by som sa chcel opýtať um, na situáciu v Líbii, poznáte, za akých podmienok, neludských podmienok žijú ľudia v Líbii. E, žiadatelia o azyl žijú v neludských podmienkach napriek tomu, že sú zatýkaní e, v podstate arbitrárne vzhľadom na medzinárodné právo. E, Líbyské orgány sú v podstate financované a tým pádom financuje Európska únia hromadné porušovanie ľudských práv. Fínske predsedníctvo, ako chce rešpektovať ľudské práva, keďže rešpektovanie ľudských práv je v centre fungovania Európskej únie, ako chceme presadzovať európsky e, program re, presiedlenia. Chcel by som vedieť, aký je váš, váš prístup, aký je prístup rady e, k tejto situácii v Libii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A na záver, pán Kester, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán minister zahraničných vecí, za vaše vyjadrenie. Rád by som nadviazal na slova kolegu predo mnou. Význam ľudských práv v zahraničnej politike, to ste vyzvihli aj vy. Keď sa pozeráme na situáciu v Líbii, už nemôžeme hovoriť o tejto skutočnosti. L... Sme svedkami situácie, že v táboroch sú ľudia mučení, e, sú vystavení naozaj neľudskému zaobchádzaniu. Európska únia využíva Líbiu predovšetkým na to, aby ľudia, ktorí utekajú pred politickým prenasledovaním, pred vojnou, aby sa vlastne e, zadržiavali umelo tam, aby sa nedostávali ďalej do Európy, aby si nemohli uplatiť svoje právo na azyl. Nemala by Európska únia naozaj prehodnotiť svoj postoj k Líbii vo svetle tohto denia a ďalej správanie Západu voči Rusku v posledných rokoch sa to výrazne zhoršilo e, tým, že jednostranne e, Rusko odstúpilo od e, dohody INF, dokonca hrozí nová forma komerčného aj nukleárneho zbrojenia. Nemali by sme zvážiť novú dohodu, aby sa predišlo takéto forme zbrojenia Európskej únie, ale aj celosvetovo. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Dobre, kolegovia. Myslím si, že Myslím si, že to bolo všetko z vašej strany. Ostalo vám zo pár minút na zodpovedanie vašich otázok. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa zodpovedanie najlepšie. Začnem otázkou Blízkeho východu, pretože omylom som to ďak trošku preskočil eh, v predošlom vystúpení a teraz mi to tu ostalo a opäť tu zazneli tieto otázky. Predovšetkým musíme si jasne povedať, že Izrael má právo na existenciu to bola vec, o ktorej som hovoril napríklad e, s ministrom zahraničia Iránu. Sú to pre nás základné hodnoty. Zásadná hodnota, základná hodnota je to, že Izrael má právo na existenciu. A zároveň odsudzujeme nezákonnú výstavbu osídlenia, šírenie osídlenia do tých oblastí, ktoré by mali byť súčasťou dvojštátneho riešenia, tak ako sme sa medzinárodnej scéne dohodli. A samozrejme tam niekde by mala byť aj naša línia Európskej únie. Doteraz sme čakali na iniciatívu Spojených štátov v mierovom procese, ničoho sme sa nedočkali a v určitom okamihu jednoducho si musíme povedať, že už nemôžeme čakať, e, že niekto iný príde s iniciatívou. Ale vieme, že to je niečo, čo súvisí aj s iránskymi plánmi, a pre všetkým s iránskymi e, eh, nukleárnymi plánmi, takže snáď, ak sa vyrieši iránska otázka, tak vytvoríme priestor aj pre bezpečnejší Blízky východ. E, chcel by som hovoriť aj na tému, o ktorej som zabudol predtým, tie kresťanské hodnoty, náboženské hodnoty. Je samozrejme, že keď hovoríme o ľudských právach a obhajobe ľudských práv, tak hovoríme o práve na vierovýznanie bez ohľadu na to, akékoľvek je aj kresťanské vierovýznanie, je jasné, že podporujeme uh, a bojujeme za týchto ľudí a ich právo na vierovýznanie a vyjadrenie svojich názorov a e, viery či náboženského presvedčenia. Pán Kubelius sa pýtal konkrétnejšie e, na situáciu v Ukrajine a čo môže spraviť fínske predsedníctvo. No momentálne môžeme podporiť aktuálnu vládu na Ukrajine nového prezidenta, nový parlament Áno, samozrejme sme najväčšími obchodnými partnermi aktuálne Ukrajine. Ehm, naozaj v Kieve vidíte oveľa viac EU vlajek ako v Bruseli, takže tu sú jasne, jasné očakávania e, smerom k Európskej únie. To je moja odpoveď na otázku východného partnerstva. Môžeme spraviť veľa a musím, môžeme budovať e, nielen s Ukrajinou, aj s mnohými krajinami v rámci východného partnerstva, ako ekonomicky, tak aj politicky. E, reakcia na situáciu ľudských práv v Rusku. Áno, samozrejme. Reagovali sme v čase. Mm, tá situácia nie je dobrá. Keď e, máte iba dvoch kandidátov do E, miestnej dumy a vieme, prečo sú to protesty. E, neviem, možno už predtým tu bola otázka transatlantických vzťahov. Ako môžeme budovať transatlantické vzťahy v situácii, keď možno tá druhá strana nie až taká veľmi nadšená, nechce tak veľmi budovať transatlantické vzťahy s Európskou úniou. Musíme byť trpezliví. Máme tak veľa spoločných záujmov so Spojenými štátmi a s Amerikou. Mali by sme byť veľmi trpezliví v tejto veci a ja by som to ne e, vypúšťal z nášho programu. Je to veľmi dôležitá. Táto, tento dialog a kontakty medzi Washingtonom a Bruselom, tie kontakty musia pretrvať, aj keď sa momentálne nedohodneme na klimatických zmenách a iných témach, musíme e, kontakty udržiavať. Potom tu zaznela otázka na tému Ukrajiny, ale aj na otázku Sýrie. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme spravili všetko, čo je v našich silách. Samozrejme, vždy to bola oblasť e, viacerých hráčov. E, Turecko, Rusko, Sýria. E, e, všetci čelíme teraz jednej veci to sú ľudia v tábore Alhol. A ja sa úplne si vypočujem váš názor, čo robiť s ľuďmi, s rodinami, ktoré podporovali predtým aj si teraz máme za sebou už v podstate úspešné príbehy, e, že sa nám úspešne podarilo poraziť ISIS a teraz sú to rodiny, príslušníci a deti, ktorí žijú momentálne v tábore Ahol za nepriateľných podmienok a zároveň sme proti šíreniu ideológie, ISIS po celom svete, ale zároveň počúvame, že niektorí ľudia prechádzajú do Afganistanu, kde opäť sa objavil ISIS, alebo na iných miestach v Ázii, kde sa opäť objavuje ISIS. Takže musíme si dať na to veľký pozor. Pani Kalinete, vy ste sa pýtali na východné partnerstvo, dúfam, že som odpovedal. Hybridné hrozby, k tomu môžem povedať viac o čom sme diskutovali ako ministri. Hovorili sme o viacerých veciach hybridných hrozieb, nezákonné financovanie politických strán, voľby, nesprávne informácie, falošné správy, všetky tieto veci, ktoré viac menej e, sú takým moderným spôsobom, ktorý vytvára neistotu. Mali by sme si oveľa lepšie uvedomiť všetky tieto metódy, ktoré sa dnes využívajú v snahe ovplyvniť našu spoločnosť Takisto ste spomenuli Nord Stream 2, tento plynovod. Áno, určite to má vplyv aj na ukrajinskú situáciu a bezpečnosť Európskej únie a tak ďalej. Z nášho pohľadu Fínska, to nejde cez fínske územie, my nedostávame plyn z tohto plynovodu, takže my to skôr vnímame ako environmentálnu otázku, ale určite by sme mali zvážiť aj tieto otázky z pohľadu európskej energetickej bezpečnosti a energetickej bezpečnosti našich priateľov e, v krajinách východného partnerstva. Pán Zinošievič sa pýtal na Arktídu, či by sme nemali zachrániť tie prírodné zdroje. Samozrejme, keď sa zažijeme fosílny materiál na dne mora, e, ropa, plyn, nepotrebujeme tieto emisie do našej atmosféry, to musím povedať veľmi jasne. Ak všetky tieto fosílne zdroje by sa použili, tak si vyrobíme obrovské problémy a to by malo byť súčasťou nášho prístupu. Pani Hajtala a sa pýtala na to, čo môžeme spraviť viac pre ľudské práva, obhajcov ľudských práv a či by sme ich nemohli ich eh, lepšie chrániť. To by bol dobrý nápad Možno by sme si mali premyslieť nejaké európske kroky. A hovorili ste, aj o tom niekto iný sa pýtal, na obchodné dohody. Mercosur dohoda v podstate vždy, keď hovoríme o brazílskych požiadnikoch a potom ľudia povedali, že by sme možno nemali akceptovať dohodu Mercosur. A tí ľudia, ktorí obhajú Mercosur, tvrdia, že pre klimatické záležitosti máme tu aj Parížskú dohodu, ale v podstate ten princíp, že by sme nemali napríklad dovážať meso z tých oblastí, ktoré boli nedávno odlesnené, to má environmentálny aspekt. Takže ja si myslím, že by sme mali mať ešte viac takýchto environmentálnych aspektov v našich obchodných dohodách a mali by sme sa uberať práve týmto smerom. Takisto tým reagujem aj na pani, otázku pani Santos. Takisto tu zaznela otázka aktivistov, ochrancov ľudských práv a životného prostredia. Ja som sledoval uh, súdny prípad v Hondurase ako pozorovateľ a je to naozaj veľká dráma, že ľudia, ktorí pôvodné obyvateľstvo, ktoré obhajuje životné prostredie, sú vraždení práve z týchto dôvodov. Myslím, že by sme mali podporiť týchto aktivistov, e, ľudských práv, environmentálnych aktivistov a mali by sme uh, pochopiť, v akej ťažkej situácii sa nachádzajú. Pani Strik sa pýtala na ľudské práva a otázku migrácie. Ja by som chcel spomenúť iba jednu vec. Na kľúčové príčiny, hlavné príčiny. Vždy hovoríme o hlavných príčinách, dôvodoch, ale ja osobne som bol v Eritreji E, fínske organizácie, bolo zo pár fínskych organizácií, ktorí naozaj pracovali v krajine, ktorá má 4 milióny obyvateľov a milión odišiel do Európy. Áno, je to do určitej miery dilema ľudských práv, ale potom v krajine stretnete mladých ľudí, ktorí vám povedia, nie sú tu školy, univerzity, žiadne možnosti študovať. A potom nejaké organizácie vzdelávali pedagógov, pracovali v krajine. Čiže niekedy tie hlavné príčiny tým sa dá trošku pomôcť, ak sa správne rozhodneme. A potom posledná otázka, prepačte, že hovorím tak dlho. Pani Arena hovorila o sociálnej zodpovednosti podnikov, čo môžeme preto spraviť viac. Je to naozaj hlavná téma. Asi všetci by sme si mali viac uvedomiť. Uh, e, tuto vec, Blízky východ, na to som sa už pokúsil odpovedať. Pán Satúry hovoril o Líbii Áno, mali by sme podporiť mierový plán OSN a aktivity OSN, ale zároveň Libici e, v podstate je tu krajina, ktorá sa rozpadá, je tu občanská vojna a, a je to priestor pre trestnú činnosť a obchodovanie s ľuďmi. A, e, takže sa zneužíva toto územie. Aj pán Kestner hovoril o tejto veci. A ešte na záver, Rusko USA a nukleárne otázky. Naozaj mám, mám veľké obavy z toho, čo sa deje so zmluvou ANF, e, aká je budúcnosť star zmluvy. Možno je to začiatok novej studenej vojny, možno, že by sme sa mohli dohodnúť, ako obmedzíme nukleárny arzenál. A teraz naozaj E, sa dokonca aj nukleárne zbranie e, a ďalšie zbranie hromadného ničenia vyvíjajú a budujú naozaj tak veľmi nadivoko a mali by sme spraviť všetko, čo môžeme v tejto veci spraviť, aby sme to obmedzili na úrovni Európskej únie. Ďakujem pekne. Okay, minister, thank you. Ďakujem pekne, pán minister za to, že ste prišli do výboru OFE. Ďakujem, že ste zodpovedali na naše otázky. Vypočuli ste si naše pripomienky. Veľa šťastia fínskemu predsedníctvu. Máte pred sebou veľa práce, takže nech vám Boh žehná. Okay, ladies and gentlemen, dear Dámy a páni, kolegovia, dostávame sa k poslednému bodu nášho programu na dnešný deň. Bod 5. Príspevok AFED výboru k postupu Všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020. Dovolte pripomenúť, že to taký istý postup ako každý rok. Hovoríme tu o dvoch samotných, ale navzájom prepojených prvkov. AFET návrh k rozpočtu na rok 2020 a, e, posmenujúce návrhy a termín na predkladanie majové e, voľby e, viedli k tomu, že sme tu o pozmenujúcich návrhoch budeme rokovať, diskutovať zajtra, ale k stanovisku až 1. oktobra sa to oddelilo. Toto sú moje stočné vysvetlenia a teraz dám slovo spravodajcovi Michalovi Galerovi aby predložil svoje pozmeňujúce návrhy a vyjadril svoje názory na návrh rozpočtu aj jeho prístup k pozmeňujúcim návrhom rozpočtu. Pán Galer, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, David, kolegovia. Takže rozpočet nie je ten najzaujímavejšou témou, o ktorej hovoríme a preto nás tu nie je už až tak veľa, ale ty ktorí vedia, že môžeme trošku e, ten rozpočet upraviť tým či oným smerom, tak tí sú tu. To sú už tí bežne podozriví. Dobre, sme e, e, naľavo a v strede, alebo e, stredopraví. Dobre, ale vidím niektorých, ktorí tu nie sú, ak by som to tak chcel povedať. V každom prípade by som chcel poďakovať kolegom, pre všetkým tieňovým spravodajcom rôznych politických skupín za ich spoluprácu a aktívne predkladanie pozmeňujúcich návrhov pre všetkým pri vzhľadom na to, že sme mali obmedzený čas počas letnej prestávky. Rozpočet je v centra, je chrbticou našej práce Európskej únie a iba ak budeme mať primerané zdroje, tak môžeme v podstate priniesť výsledky a splniť očakávania našich občanov. Veľké výzvy, ktorým čelí EÚ, ten počet výziev je obrovský momentálne. Občania právom očakávajú, že budeme aktívne a efektívne fungovať aj čo sa týka nášho susedstva, blízkeho susedstva, ale aj ako globálny aktér, pretože EU je jasným globálnym aktérom. Vzhľadom na návrh rozpočtu v júni a návrh rady v júli, teraz nastal čas na Európsky parlament a teda aj náš výbor pre zahraničné záležitosti, aby sme sami vyjadrili, aby sme boli vypočutí, aby sme zabezpečili primerané efektívne financovanie našej práce um, ako by som to povedal, Máme tu kolegov, ktorí predložili pozmenujúce návrhy, ktorí sú priateľsky naklonení strane výdavkov. Ja som sa snažil ísť uh, takou hlavnou cestou. A tá spočíva v tom, že čo sa týka našej hlavnej činnosti, tam som tiež predložil určité pozmenujúce návrhy na navýšenie nášho rozpočtu hlavné činnosti, to znamená asociačné krajiny, východné susedstvo, južné susedstvo a tak ďalej, ľudské práva. A keď je to mimo našej hlavnej činnosti, boli tu také situácie, kedy bol poznajúci návrh iba jednej skupiny, alebo bol to návrh, ktorý sa netýkal hlavnej činnosti, alebo nebolo to premietnuté ani v špecializovaných výboroch, tak tam som váhal so e, s navýšením rozpočtovej linky. S inými skupinami sme sa dohodli na 11 kompromisných pozmeňujúcich návrhoch, ktoré by mali byť akceptovateľné pre všetkých. Tie kompromisy sa týkajú kľúčových oblastí politiky Európskej únie a ja sa pokúsim pohovoriť o niektorých z nich. 10 e, 4,8 milióna zvýšenie v rozpočte pre misie na pozorovanie volieb. Tieto volebné pozorovateľské misie e, prispievajú k posilňovaniu demokratických inštitúcií a e, podpore verejnej dôvery v, vo volebný proces, čím sa podporuje stabilita posilňujú aj ostatné ciele zahraničnej politiky vrátane budovania mieru. Európsky parlament vždy bol kľúčovým podporovateľom takýchto misií a viacero našich kolegov sa aktívne na takýchto misiách zúčastňuje na celom svete. A okrem toho, e, kompromis e, volá po zvýšení financovania na nástroj partnerstva s tretími krajinami, pričom sa má e, rozvíjať rešpektovanie a pozorovanie plnenia ľudských práv, základných slobod a to v súlade s európskym aký najmä na Západnom Balkáne, a to v oblasti znižovania chudoby, ako aj zvyšovania financovania pre únra v Palestíne. Okrem toho e, apelujeme na zvýšenie v kapitole budovania dôvery, e, bezpečnosti a prevencie a riešenia konfliktov tak vo východnom partnerstve, ako aj v, vo vzťahu k krajinám okolo Stredozemného mora na e, južnej strane Európskej únie e, vedie burlivý vývoj, okrem iného konflikty v Sýrii a Líbii k ohrozeniu našich e, členských krajín z dôvodu tokov migrantov a utečencov. My musíme vystupňovať podporu na to, aby sme zabezpečili bez, stabilitu a bezpečnosť v týchto krajinách a žiadame o zvýšenie o 12 respektíve 63 miliónov k eh, zhoršujúcej sa, zhoršujúcemu sa bezpečnostnému prostrediu na východnej eh, hranici Európskej únie je, pod, je potrebné rozvíjať eh, dôveru u východných partnerov a preto pri budovaní demokracie a stability chceme zvýšiť prostriedky venované vzťahom s Ukrajinou a prezistentnému konfliktu Ehm, na východnej Ukrajine, tam by malo ísť o zhruba 900 tisíc eur. Vo všeobecnosti sa domnievame, že kompromisy sú vyvážené a predstavujú jasný a konštruktívny E, spôsob napredovania. Ja by som chcel upozorniť na jednu konkrétnu záležitosť. Dostali sme niekoľko pozmeňovacích návrhov rozpočtu, ktoré sa snažia modifikovať rozpočtové linky, ktoré žiaľ nespadajú do pôsobnosti výboru AFET. Napriek tomu podľa nášho výboru by AFET mal o všetkých takýchto pozmeňovacích e, návrhoch e, hlasovať a rokovať, aspoň tých, ktoré sa týkajú aspoň trocha oblasti e, činnosti nášho výboru. Tie, ktoré e, sa vyslovene týkajú, tie budú vyhlásené za neprípustné. E, potom je tu pozmeňovací návrh 5294 kolegu Santoša. Komisia ho hodnotila, dostal tento pozmeňovací návrh zlé hodnotenie, pardon, predkladá Izabel Santos. Hodnotenie C, aby som sa chcel spýtať kolegov z komisie, ktorí alebo teda k tomuto, pretože citujem, tento návrh nie je možné implementovať. Týka sa to, týka sa to Európskeho observatória na prevenciu e, zodpovednosť, vynúcovanie zodpovednosti a e, presadzovanie a teda zabraňovanie beztrestnosti komisia e, vyhlasuje, že tento návrh nie je možné implementovať, lebo ho už pokrýva existujúca legislatíva a prebehajúce činnosti, Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, toto má zabezpečovať. A komisia navrhuje, aby rozsah tohto návrhu bol začlenený do Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva. Osobitne tým, že sa doplňa tieto rozpočtové prostriedky do rozpočtovej linky 210401. E, tieto navrhované aktivity by totiž podporili aktivity na e, boj proti beztrestnosti, v prípade najvážnejších trestných činov a zároveň by pomohli zvýšiť viditeľnosť EÚ a podporili e, záväzky e, a podporili zároveň integrovaný prístup Európskej únie k riešeniu kríz a tiež to podporí rozvíjanie európskeho rámca na e, budovanie dočasného systému justície, rozvíjanie Medzinárodného trestného tribunálu a podporu vytvárania strategickejšieho prístupu Európskej únie k prevencii a boju proti beztrestnosti v najvážnejších prípadoch, teda v najvážnejších trestných činoch. Takže chcem poprosiť kolegyňu Santoš, či by bolo akceptovateľné eh, ísť touto cestou, ako navrhuje komisia, alebo chcete od tejto veci aj tak hlasovať zajtra? Môžem samozrejme v princípe podporiť tento pozmeňovací návrh, ehm, ale varujem, že by e, mohol potom spadnúť dole na našim kolegom z rozpočtového výboru, čiže ten váš návrh treba interpretovať možno v tom svetle, ako to navrhuje komisia, potom by to bolo možno lepšie pokryté, než keby to potom e, naši kolegovia AFET, pardon, v rozpočtovom výbore odmietli. Dobre, ale posledný rozpočet, e, pa, pa, rozpočtový návrh 5257, e, ktorý sa týka nášho špecifického záujmu, predkladá Michal Joaler. E, tu naše argumenty sú také, že by sme chceli sa špecificky venovať krajín, asociovaným krajinám s výhľadom na rozšírenie vo fáze implementácia. To hm, voči našim partnerom v týchto krajinách, teda parlamentom a e, pozmeňovací návrh, ktorý je momentálne v spise, ten sa oplatí preskúmať, ale Máme tu kolegyňa kolegov, ktorí sa tomto špeciálne venujú, ale aj delegácia, delegácie EÚ, ktoré, alebo teda ľudia z nich vyhlásili, že áno, je, bolo by dobré e, pozrieť sa na implementáciu toho, čo, sme tu, čo, čo tu vyrokujeme e, vo vzťahu k národným parlamentom. Ide totiž o veľmi finančne nenáročné e, opatrenia voči asociovaným a prístupujúcim krajinám. Tam by bolo možné vyslať e, pracovníkov z nášho parlamentu a e, kontaktovať ich parlamenty, ich výbory a skúmať, ako prebieha implementácia toho, na čom sme sa dohodli. A e, návrh, ja by sa to e, všetko vykrylo s navýšením o 400 tisíc krajín. To sú to 10 krajín pritom, e, 40 tisíc eur, pardon, to je 6 krajín na Západnom Balkáne plus Turecko, Ukrajina, Gruzínsko, Moldavsko, teda osobitne Ukrajina a Moldavsko, tam sú teraz nové vlády, ktoré chcú implementovať reformnú agendu, e, na ktorej sme sa dohodli. Ehm, následne by bol e, predložený ústny pozmeňovací návrh na to, aby týchto 400 tisíc eur eh, bolo vyčlených na túto činnosť. Ak by ste to teda mohli podporiť, to by ma potešilo. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem ja vám, hovorí predseda Michal Gáler. Eh, predtým, než dáme slovo tieňovým spravodajkým a spravodajcom, by som sa chcel vrátiť k jednej konkrétnej veci. Michal Gáler eh, spomenul, rozpoč- spomenul pozmeňovacie návrhy, ktoré spadajú do pôsobnosti iných výborov. Toto je všeobecná záležitosť. Ako povedal pán Michal Galer, my E, máme mimoriadne množstvo pozmeňovacích návrhov o e, rozpočtových linkách, 29 teda zo 129, ktoré nie sú e, v pôsobnosti nášho výboru, ale najmä v pôsobnosti DV a LIBE. Takže ja samozrejme chápem, že existuje prepojenie práce nášho výboru AFED a iných výborov vo finančných nástrojoch, ale musíme rešpektovať aj výsady iných výborov a minimálne by, e, by, výbory, pardon, by návrhy na zmenu e, rozpočtových liniek, ktoré spadajú do pôsobnosti viacerých výborov, mali byť koordinované s kolegami z týchto výborov. My sa tam samozrejme snažíme koordinovať tieto činnosti v rámci prípravy, ale viem, že nie všetci, e, váš noví poslanci a poslankyne, ešte poznáte všetky vnútorné pravidlá. Každopádne sme sa rozhodli tentokrát uplatniť taký vynimočný postup v tom, že len tie Eh, pozmeňovacie návrhy, ktoré spadajú úplne mimo pôsobnosti nášho výboru a FED, boli eh, vyhlásené za neprípustné. Eh, zdôrazňujem tú dočasnosť tohto opatrenia, preto aby možno v budúcnosti bolo tých pozmeňovacích návrhov, ktoré sú úplne mimo naše, našej pôsobnosti menej, aby sa teda nemuselo takýmto spôsobom riešiť aj na budúci rok. A teraz dávam slovo tieňovým spravodajkým a spravodajcom Nina Gil, Fotiga. Máte všet, všetci samozrejme, ak som niekoho nespomenul, tak e, pani, pani Santos, e, asi by ste chceli aj vy, že, lebo tam bol jeden spomenú, e, návrh spomenutý váš. Pred ňou alebo po nej? Dobre, takže pani, pani Nina Gil. Ja chcem poďakovať Michailovi za túto prezentáciu a za prácu, ktorú odviedol. My sme, musím povedať, spolupracovali veľmi dobre aj počas e, prázdnin a chcela som len možno spomenúť jednu či dve záležitosti. Jedna sa týka navýšenia v e, oblasti e, volebných pozorovacích misií. Moja skupina v tejto veci vyjadrila obavu, na ktorú chcem upozorniť. Nie je to záležitosť, ktorá bola zohľadnená, preto chcem poprosiť spravodajcu, alebo aby to bude riešil, alebo nejako zvážil riešenie. Sú len štyri organizácie, ktoré boli vybrané IOM, sekciu IOM, aby vlastne dostali všetku tú podporu. Keď pôjdeme na nejakú misiu, tak e, sú len takéto štyri organizácie, ktoré vlastne budú požívať túto podporu. A ja mám e, informácie o tom, že to funguje ako kartel, takže všetko, čo my robíme, tak je o mnoho drahšie, než keby sme to organizovali nejak inak. Je tam proste nejaká dohoda o cenách a ja teda plne samozrejme podporujem e, prácu IOM a je to pozitívny krok, ale chcela by som, aby spravodajca túto, na túto vec upozornil alebo aby ju nejako rozvinul. Ale po, po druhé, pán predseda, spomenuli ste tie neprípustné pozmeňovacie návrhy. Ja mám v kancelárii Eh, zamestnancov, ktorí sú tam na dočasné úväzky a priznám sa, ja som jednou z tých páchateliek, dal som tam pozmeňovací návrh týkajúci sa Ázie v, do nesprávnej kapitoly. A chcela som len povedať, že eh, ja rešpektujem, čo ste povedali, ale v tejto chvíli vlastne došlo k chybe a ja som overila z DV, Snažil som sa zistiť, kto je príslušný výbor, ale keďže v DV paralelný pozmeňovací návrh nevzniká, tak ehm, sa chcem spýtať, či tú situáciu predsa len nemôžeme takto riešiť, lebo ide o zníženie, alebo tu dochádza tu k zníženiu financovania pre Áziu. Ázia, ako vie Michael veľmi dobre, je ehm, kontinent s najväčším počtom obyvateľov na svete. 40 eh, jej obyvateľstva ešte stále žije z menej ako 2 dolárov denne, čo je vlastne druhý najchudobnejší kontinent a teraz z tohto hľadiska. A teraz vlastne my ten náš návrh musíme nejako revidovať a ja teraz nežiadam, aby môj návrh e, e, P358 bol um, nejakým spôsobom protežovaný, ale e, možno by sme mohli uplatniť rovnaký postup ako pri ostatných veciach. Tu totiž dopad škrtov USA v oblasti rozvojovej pomoci z mal naozaj negatív, veľmi negatívny vplyv v Ázii a ten vplyv bude pokračovať. A e, výpadok e, príjmov kvôli e, obchodnej vojne medzi USA a Čínou spôsobuje, že mnohé z týchto krajín jednoducho nie sú schopné zabezpečiť základné potreby, napríklad potraviny. Čiže ako toto chceme riešiť, ja to neviem, je to naozaj taká troška odborná vec, ale chcela by som, aby sme to nejako riešili, pretože v nasledujúcom roku ten dopad bude ešte väčší a ja teraz nechcem tvrdiť, že krajiny, kde sa ekonomicky darí, že musíme nejako riešiť, ale eh, musíme sa zamerať na tých 40% najchudobnejších, povedzme, ktorí sa naozaj nedokážu uživiť a ehm, mali by sme nejak uvažovať na navýšením, aj keď možno nie až takým, ako navrhujem ja. A potom je tu otázka pilotných projektov. Ehm, ja som... Hmm, ja by som chcel povedať, že s komisiou mám určité skúsenosti v tom, ako sa stavia k tomu, čo my navrhneme a musím povedať, že komisia vždy tvrdí, že už všetko robí. Ale to nie je pravda. V prípade pozmeňovacieho návrhu pani Santos, to je vlastne návrh projektu, to všetko je, alebo teda ona, tie, tie činnosti sú rozdelené v rôznych vertikálnych silách, tak povedať, nie sú riešené horizontálne. Čiže my jednoducho komisii musíme povedať, ale dobré, áno, sú projekty A, B, C, D, E, ale e, nie je možné e, nejako kolektívne preskúmať, ako fungujú spolu a e, práve o to nám išlo. Čiže by, sme chceli, by som chcela poprosiť, aby ste aj tento prístup prehodnotili a potom sa k tej situácii znova vrátime. E, ďakujem. Mm, pani Gil, kolegyňa a kolegyma, máme asi 13 minút, lebo naozaj budeme musieť skončiť e, na o pol, preto som za, zasiahol veľmi stručne. Pani Santos, ja všetko poviem za 2-3 minúty, nebojte sa. Ja by som chcela, aby tento projekt e, predsa len išiel do hlasovania, pretože som rokovala s niekoľkými e, poslancami a poslankyňami, ako aj zamestnancami parlamentu e, a výboru. A je pravda, že každý má svoje teritorium a nevždy e, je určitá vôľa vytvoriť zastrašenie a konzistentnejšiu, e, konzistentnejšie fungovanie. Ja by som bola rada, aby existovalo nejaké zastrašenie horizontálne a hodnotenie aktivít, ktoré realizujeme. Čiže my potrebujeme mať skutočné hodnotenie, skutočné zastrašenie a efektívny spôsob, eh, ako tú našu prácu integrovať eh, a ako tento problém riešiť eh, akýmsi zaceleným prístupom. Nina <clears throat> povedala že je takmer až tradíciou e, zo strany komisie všetko negovať a ja by som chcela povedať áno, skúsme tento projekt podporiť, lebo som si istá, že tento projekt má zmysel. Ďakujem pani Santoš, e, pán Lagudinsky. E, ďakujem veľmi pekne. E, my chceme vyjadriť vďaku aj pani spravodajcovi Ceníme si, že niektoré z našich pozmeňovacích návrhov boli akceptované osobitne, veľmi konštruktívne z hľadiska jazykov a doplnenia e, jazykového v oblasti migrácie. Na nešťastie sú dva pozmeňovacie návrhy, ktoré by som chcel vyzdvihnúť, na ktorých by sme chceli trvať. Aj mi ľúto, že ostatné kolegyňa a kolegovia nezdieľajú názor 5358, návrh, kde by, tam by sme chceli zmraziť e, penzie bývalých členov komisie, až kým nebude písomný záväzok toho, že um, menovania VSVČ budú spravodlivé a e, to z hľadiska rodu. Vieme, No, uvedomuje si, že je to veľmi radikálny návrh, ale situácia je, e, vyžaduje takýto radikálny návrh. Ten problém je naozaj masívny. Keď sa pozriete na čísla, tak máme 75% e, v stredných pozíciách e, manažerov, ktorí čo sú muži, 85% je to medzi vyššími manažermi a pri, poslednom, pri ostatnom kole nominácií vedúcich delegácií EU v júni 2019, to je to, v tomto lete, len 11 zo 47 nominácií boli ženy, takže len 23%. A to je obrovská rodová nerovnosť a my by sme toto radi riešili, osobitne vzhľadom eh, k tomu, že ehm, že nová eh, kandidátka na predsedničku komisie toto vidí. Ehm, ďalší pozmeňovací návrh z našej strany P347 sa týka vlastných e, vlastných e, zastúpení Európskeho parlamentu. Tam by sme chceli zmraziť financovanie e, prestičných dôstojníkov, kým nebude správa, alebo kým nebudú predkladané správy regulárnym spôsobom, a pravidelným spôsobom. Potom by sme chceli vyjadriť plnú podporu pre prácu našich styčných dôstojníkov Európskeho parlamentu. Ale chceme vedieť, čo presne robia, o tom nemáme nejaké pravidelné správy a tie by sme, tam by sme radi videli pokrok z hľadiska transparentnosti. Takže vo všeobecnosti sa domnievame, že stanovisko AFETu je dobré e, o rozpočte a podporujeme samozrejme posilňovanie ľudských práv a základných e, slobod, e, Západný Balkán, Stredomoria a tak ďalej. Takže vám veľmi pekne ďakujeme, ale chceme zdôrazniť ešte raz, že máme výhrady k tým dvom pozmeňovacím návrhom, ktoré som spomenul. Thank you. Ďakujeme. Teraz za ECR Anna Fotiga. Ďakujem. Keďže ma boli hrdlo, vyjadrím sa stručne. Najskôr by som rada zablahoželala kolegovi Galerovi k vynikajúcim výsledkom, ktoré dosiahol napriek tomu, že to bolo v čase dovoleniek. My podporujeme veľkú väčšinu jeho návrhov a chcela by som len stručne doplniť, možno položiť otázku spravodajcovi. Najskôr technická otázka. Chystáme sa podporiť jeho ústny pozmeňovací návrh zajtra, samozrejme. Navrhujeme držať sa návrhu komisie, ktorý sa týka prípravných krokov a plánov odstrániť beztrestnosť. Isté, že všetci sme proti beztrestnosti v medzinárodnom práve, ale sme legislatívny orgán a najmä v rozpočtových položkách musíme konať logicky v našich krokoch a snažiť sa predchádzať duplikácie o finančných otázkach. Myslím teda, že aj z pohľadu komisie je to dôležité dodržať. Musím sa priznať, že mám isté pochybnosti v súvislosti s UNRA. Nie. Z hľadiska cieľov, isté, že je to veľmi Úctyhodná organizácia stojí za to ju podporovať, ale máme predsa len správu OSN o veľmi vážnych prípadoch e, zlého zaobchádzania s finančnými prostriedkami a budeme musieť situáciu podrobne vyhodnotiť, neunáhliť sa v navyšovaní finančnej pomoci UNRWE za týchto okolností. Teda To je isté znepokojenie, čo sa týka disciplíny UNRWA eh, pri nakladení s finančnými prostriedkami. Chcela by som tiež eh, pozitívne vyhodnotiť navýšenie finančnej podpory eh, pre volebné pozorovacie misie, nakoľko teda je už dosiahnutá dohoda z OBS e v tejto veci a tiež sa chcem opýtať, aké sú naše konkrétne ciele ktoré by sme chceli dosiahnuť týmto navýšením. Chcela by som spomenúť jednu vec, ktorú uvádzame aj v pozmeňovacích návrhoch. Konkrétne navýšenie finančnej e, pomoci pre MM v priebehu 8. volebného obdobia sme Často sledovali situáciu v Gruzínsku, cestovali sme do Gruzínska a a sme videli, že robili veľmi záslužnú, záslužnú prácu v veľmi ťažkých okolnostiach. Myslím, že za týchto okolností úloha EUMM je mimoriadne dôležitá a chcela by som ju aj týmto podporiť. Ďakujem. Ďakujeme. A ešte pani Demirel Zague, predtým ako dám slovo späť spravodajcovi. Pani Demirel, ďakujem. Pán predseda, my ako GUE sme predložili tiež pozvňacie návrhy. Myslím, že by sa to dalo rozdeliť do troch skupín a vystihnúť troma slovami. Chceme posilniť opatrenia, ktoré znižujú vyzbrojovanie a podľa toho chceme taktiež e, vylúčiť z rozpočtu tie položky, ktoré sa týkajú e, vyzbrojovania únie. Sme svedkami neustále sa navýšujúce finančné podpory pre Frontex aj v posledných dvoch, troch hodinách Eh, zasadania výboru sa hovorilo veľa o ľudských právach. Eh, na vonkajších hraniciach únie sa pošliapávajú ľudské práva denodenne. Eh, žiaľ, sme toho svedkami aj v týchto dňoch, keď agentúra vlastne Frontex sa tomu len niečo neprizerá, Podľa nás je to nesprávna cesta. Musíme sa snažiť bojovať proti skutočným príčinám úteku a nepodporovať militarizáciu Frontexu na vonkajších hraniciach únie. Okrem toho chceme vypustiť aj to, aby sa čoraz viac e, financoval výskum ozbrojovania. Nevnímame to len nesprávne z hľadiska politického presvedčenia, aj politicky je to nesprávne podľa nás, ale okrem toho je to aj v rozpore so zmluvou, je to nelegálne, je to v rozpore so základnou e, zmluvou, e, konkrétne je to v rozpore s článkom 41 2 a preto sme proti tomuto obrannému fondu. Nie je to len vnímanie našej politickej skupiny, máme k tomu aj právne stanovisko, ktoré to potvrdzuje. A ešte posledná vec, možno taká osobná poznámka, pán Galer. Chcem sa vám poďakovať za to, že ste pracovali v priebehu letnej pauzy, ale nechápem celkom, prečo ste nás pozmeňovací návrh na navýšenie rozpočtovej položky, čo sa týka nešírenia pardon, jadrových eh, spôsobov vybavenia. Nechápem, prečo to nepodporujete. Nechápem to preto, že predsa aj eh, v rámci odstúpenia od dohody sa vidíme, že je takáto tendencia. Ja by som bola uvítala, keby ste aspoň tento pozmeňovací návrh eh, ste podporili spolu s nami. Myslím, že pre Európsku úniu, pre členské štáty a pre nás všetkých je dôležité nepodporovať žiadne ďalšie jadrové zbrojenie. V tomto smere ďakujem. Ďakujeme, pani kolegyňa. Sú k tomu ešte nejaké ďalšie vyjadrenia? Ak nie, tak dávam slovo späť kolegovi Gálerovi. A pripomínam, že vlastne o minútu už musíme končiť. O tri minúty, ja to tak vidím, pán predseda. Ďakujem za vaše vyjadrenia. Keď v rámci volebných pozorovacích misií tie štyri vykonávacie organizácie, ak by vznikal dojem, že je to predmetom a kartelu, tak je to samozrejme rozhodne všetko iné len v poriadku. Sme proti akýmkoľvek formám kartelov. musíme si to prejednať aj interne, s zatvorenými dverami, buď spoločne alebo jednotlivo, aby sme e, takéto dojmy vyvrátili. Čo sa týka činnosti v Ázii, krokov v Ázii, pravdepodobne nebudeme schopní vykompenzovať všetky škrty, ktoré vykonali USA v tejto oblasti, tým, že navýšime náš rozpočet. Myslím, že keď sa na to pozrieme globálne, tak by sme sa preťažili všade tam, kde sa vykonali dobré veci v minulosti zo strany USA, všetko to škrtá aktuálna vláda a že tam by sme sa to snažili my vyvážiť, aj keď by to bolo naozaj veľmi úctyhodné. Nemáme na to prostriedky, už máme podnikateľské centrum EU India. V tomto smere teda by mm, sme sa mohli e, touto cestou uberať, takouto formou podporiť túto parketu. To mi len tak spontánne napadá teraz. E, ďalej, čo sa týka beztrestnosti, uvidíme, ako sa to zajtra vyvinie v hlasovaní. Ja by som možno mohol prípadne napokon tento návrh podporiť, ale podľa mňa, aj keby sme to podporili tu vo výbore, predsa len by sa to nedostalo do rozpočtu prostredstvom rozpočtového výboru, ale to sa ešte ukáže, keďže je e, tu medzi nami mnoho podvratačských politikov. Myslím, že podrotecké návrhy by nemali e, nejako prispievať e, k takému povracaniu, čo sa týka, dajme tomu, zmrazovania dôchodkov a podobne, až kým sa nám nepodarí docieliť úplnú rodovú e, vyváženosť. Isté, že je pochopiteľné snažiť sa napraviť nerovnováhu, ktorá pretrváva, ale nemyslím si, že je na mieste uberať sa takouto cestou. Možno by ste to mohli presadiť proste zo sociálnych sietí, vyvinúť tlak aj touto cestou, ale myslím, že by sme takýto pozmeňujúci návrh podporiť nemali. Ďalej, čo sa týka kancelárii Európskeho parlamentu v zahraničí, keď sa na to pozorne pozrieme, zasielajú pravidelné správy o tom, čo vypozorovali, taktiež o svojej činnosti pravidelne informujú Myslím teda, že tí, ktorí chcú byť informovaní, majú možnosť sa informovať a tiež je možnosť klásť aktívne otázky. Možno aj, e, ak vás niečo zaujíma konkrétne, e, aktuálne sa môžete na nich obrátiť. Ďalej, e, navýšenie rozpočtu pre UNRWA. Mm, myslím, že dokážem sa stotočniť s tým, čo hovoríte. Boli tam isté nezrovnalosti, čo sa týka nakladania s finančnými prostriedkami príliš drahé cestovné e, náklady, ale je treba to podrobne vyšetriť. Ja by som navrhla, aby sme to do rozpočtu navrhli a potom komisia spolu s ESVČ to vyhodnotia. V prípade e, nevhodného nakladania s prostriedkami sa to potom prípadne vyrieši následne a zastaviť. Čo sa týka Frontexu, Keď nechceme, aby štátne orgány e, členské štáto stiahovali svoje záchranné operácie, aby sa to neprenechávalo súkromným subjektom. Myslím, že záchrana na mori je verejná činnosť, nie je to súkromná činnosť. E, um, to znamená, že nemôžeme zároveň znižovať financovanie pre Frontex všetky ostatné aktivity, čo sa týka dlhodobého potlačenia skutočných príčin. Tamto súhlasím, ale to je dlhodobý cieľ. A v tomto rozpočte, čo sa týka navýšenia finančnej podpory Frontexu, ja by som neznižoval rozpočet Frontexu práve naopak. Preto nepodporujem tento prístup. Ďakujem. Ďakujeme, Michal Gáler. Už sa nikto ďalší nehlási o slovo, týmto teda uzatvárame dnešnú schôdzu viac menej na čas. Uvidíme sa všetci zajtra o 9. ráno. Čaká na hlasovanie. Dovidenia, príjemný večer.